Teraz funguje tlmočenie, počujete tlmočenie? Počujete tlmočenie, všetko funguje tak, ako má? Dobre. Takže vítajte opäť, opäť v práci. Ja som oznamoval, že včera v dôsledku výpadku prúdu tie veci, ktoré sme mali riešiť, boli odložené. Čiže dohodneme to so sekretariátom tak, aby sme teda sa čo najlepšie s tým vysporiadali. Možno trošku to zosekáme počas pléna na budúci týždeň. Bude vám to oznámené a bude to dohodnuté s koordinátormi, aby sme teda dohnali, čo e, sme zameškali. A teraz e, teda maximálne využíme tú hodinku, ktorú máme k dispozícii A máme tu uh, generál prokurátora USA, ktorého tu srdečne vítam vo výbore pre občianske práva a slobody v Európskom parlamente. Sme veľmi poctení, že je tu dnes medzi nami. Je to generálny prokurátor receda, eh, pardon, uh, šéf ministerstva spravodlivosti, pán Erik Holder. Srdečne vás vítam. A sprevádza ho veľvyslanec Kanad z USA a e, ďalší pracovníci, ktorých srdečne vítame a tešíme sa na e, teda názory generál prokurátora ohľadne e, dialogu USA, z USA a ohľadne spolupráce aj medzi justičnými sieťami. Toto je najdôležitejšia Ehm, práca Európskeho parlamentu v, to, v tejto legislatúre, najmä pre náš výbor, ktorý eh, sa zaoberá mnohými zásadnými vecami, vrátane prebehajúcich rokovaní o PNR. Um, ehm, a je to teda všeobecná dohoda o ochrane údajov, ale samozrejme je to aj príležitosť urobiť si prehľad o situácii, e, s dohodami, o ktorých sa rokovalo dlhé roky. Teda prijaté to bolo v roku 2003 zo strany EÚ, ratifikované to bolo v roku 2009 a do účinnosti to vstúpilo v roku 2010. Je to dohoda USA-EU e o vzájomnej právnej pomoci a o extradícii. A budeme mať možnosť prediskutovať vývoj týchto dôležitých dohôd, najmä čo sa týka bankového, bankových informácií, transferov a vzájomnej právnej pomoci a extradície. A navrhujem, aby sme teda tú hodinu najlepšie využili, aby sme si teda najprv vypočuli e, pána Erika Holdera nejakých 10 minút a potom bude prvé kolo otázok. E, to budú mať koordinátori. E, každé dve minúty, čiže to potom bude môcť eh, generálny prokurátor zareagovať. A potom bude eh, druhé kolo na minútu pre jednotlivých členov, ktorí majú mimoriadný záujem eh, o veci, o ktorých sa diskutuje. Takže tí, ktorí sa chcete ujať slova, prihláste sa, aby sme E, si to mohli zaznamenať a potom teda bude to prvé kolo po dve minúty a druhé kolo e, členovia dostanú minútu každý, to je jediná možnosť, e, ako môžeme postupovať vzhľadom na veľmi nabitý program generál prokuratúra. Takže nech sa páči, dávam vám slovo, aby sme mohli začať. Ďakujem, dobrý deň. Ďakujem, pán predseda. Je mi veľkou cťou vystúpiť pred cenými členmi tohto výboru a diskutovať o cieľoch a zodpovednostiach, ktoré všetci zdieľame. Počas môjho uh, funkčného obdobia ako generálny prokurátor som mal príležitosť s mnohými z vás úzko spolupracovať s lídrami z Európskej komisie, ako aj z Rady, ako aj s ministrami spravodlivosti a vnútra z celej EÚ Vzťahy um, orgánov činných trestnom konaní USA s um, protiažkami v EÚ je jednou z mojich najväčších priorít. A odkedy som sa ujal svoje funkcie, tak som uh, mm, vlastne z každých 6 mesiacov bol spolupredsedom uh, EU-USA dialogu a teším sa na ďalšie stretnutie z, počas polského predsedníctva, ktoré sa bude konať v novembri vo Washingtone na pôde nášho ministerstva spravodlivosti. Je veľkým privilégiom, že môžem sa podielať na tejto práci a môžem prispieť k tomu mimoriadnemu vzťahu, ktorý prestrváva medzi našimi národmi a mm, po mnohé krajiny pomáha chrániť kolektívnu bezpečnosť, prosperitu, ako aj občianské slobody. E, tak ako všetci z vás, aj ja chcem budovať na tomto pokroku a tento záväzok ma dnes sem privádza. V mene prezidenta Obamu a amerického ľudu chcem poďakovať vám, že ste ma sem pozvali, že ste ma sem privítali v tomto krásnom meste. A dnes som naozaj presvedčený, že tak ako mnohokrát v minulosti, e, toto poslúži ako e, príprava našej dôležitej medzinárodnej spolupráce. Po mnohé roky sme spolupracovali a s touto spoluprácou mm, na spoločných e, zámeroch, dobrej vôre, viere, vzájomnom e, rešpekte a reciprocite sa nám podarilo vybudovať bezpečnejší svet. Podarilo sa nám identifikovať a odhaliť a rozbiť medzinárodné teroristické siete, ehm, prevádzačské skupiny a ďalšie kriminálne živly. Ehm, bojujeme proti počítačovej kriminalite, proti, ehm, teda proti porušovaniu pradušeného e, vlastníctva, proti detskej pornografii a tak ďalej. A takisto sa nám podarilo posilniť občianské slobody, právny štát a podarilo sa nám chrániť eh, práva na súkromie a najmä za posledné roky myslím, že sme prijali historické kroky vpred v boji proti zločinu, terorizmu a zároveň eh, sa nám podarilo chrániť súkromie. Eh, sú mimoriadne dôležité tri dohody EU-USA v tejto súvislosti. Je to dohoda EU, teda US-Europol, USA Eurojust a dohoda o vzájomnej právnej pomoci a extradícii medzi USA a EÚ a tam už na základe toho prebolo 54 um, ehm, dohod o extradícii a vzájomnej právnej pomoci. Tieto výmeny uh, sú veľmi dôležité aj v súvislosti so stovkami vyšetrovaných prípadov a pomáha to chrániť občanov EÚ a USA a pomáha to chrániť ich súkromie. Som presvedčený, že toto sú vynikajúce úspechy všetkých našich krajín a ja si veľmi dobre uvedomujem, že v rámci e, týchto dohod nedošlo k nejakému porušeniu e, ochrany osobných údajov. Musíme e, sa zaoberať ale nielen hypotetickými vecami, musíme sa zamerať aj na to, čo je reálne. Takže, ak naše vzájomné e, zmluvy o právnej pomoci využijeme, ak budeme spolupracovať s Europolom, s Eurojustom, tak vlastne orgány činné v trestnom konaní v USA ako aj v EÚ e, dokážu, tak ako sa to podarilo napríklad v nedávnej minulosti, rozbiť e, skupinu detskej pornografie a podobných zločincov. A Veľmi rýchlo sa aj obyčajné zatknutie môže rozšíriť na veľké vyšetrovanie, kde v končnom sledku bolo 20 obvinených v 5 rôznych krajinách. Podarilo sa nám zachrániť viac ako 50 detí. 50 tých najzraniteľnejších spomedzi nás, ktoré sa stávajú obeťami tých najotrasnejších zločinov kdekoľvek na svete. A to je len jeden z príkladov aký dopad má, má naša spoločná snaha. A samozrejme, žiadny z aspektov tejto práce nie je dôležitejší alebo naliehavejší než globálna e, snaha boja proti e, terorizmu a práve minulý týždeň sme si pripomenuli 10. výročie najobrovskejšieho teroristického útoku, ktorý sa kedykoľvek udial e, a bolo to ráno 11. septembra 2001, kedy takmer 3000 Eh, ľudí úplne zbytočne a tragicky zahynulo, eh, boli zavraždení úplne nezmyselne. A medzi týmito občanmi z 90 rôznych krajín eh, sveta boli Európania z Nemecka, z Francúzska, z Litvy, z Írska, z Holandska, z Portugalska, z Polska, z Rumunska, Španielska, Švedska, Spojeného kráľovstva, ako aj z Belgická. A po útokoch z 11. septembra sa naše národy e, spojili tak ako nikdy predtým e, v, spoločnej, v spoločnom smútku, ako aj v spoločnom odhodlaní konať ako partneri, ako spojenci a vysporiadať sa s týmito bezprecedentnými výzvami, pred ktorými sme stáli v historickom momente e, ohrozenia našej bezpečnosti a našich spoločných hodnôt reakcia na 11. Eh, septembra priniesla aj rokovania o vzájomnej právnej pomoci na extradícii medzi EÚ a USA, aby sme svetu preukázali naše partnerstvo v ochrane našej bezpečnosti a slobody našich občanov, tak ako aj naše odhodlanie stáť bok po boku v boji proti terorizmu. V posledných rokoch e, nám to pripomenuli udalosti v, L- v Londýne, v Madride, v Kapale, v Mumbai a nedávno v Mambuže, že teroristická hrozba je ešte stále veľmi reálna. E, vyžaduje si neustálu ostražitosť, e, pozornosť a e, posilnenú spoluprácu. Máme pred sebou príležitosť, príležitosť ďalej posilniť naše odhodlanie spolupracovať v boji proti trestnej činnosti, proti kriminalite, proti terorizmu, ale aj na ochranu občianských slobod, pretože chránime aj osobné súkromie. Môžeme uh, to dosiahnuť tým, že napríklad rozšírime ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov, e, ktoré sú v dohodách EU, pardon, e, USA, Europol, e, USA, Eurojust a že budeme vzdielať naše informácie medzi EÚ a USA. Chcel by som zdôrazniť, že takéto vzdielanie už podlieha veľmi rozsiahlým ustanoveniam týkajúcim sa ochrany osobných údajov na národnej úrovni a nebudú tieto záruky nijak narušované. Ale teraz máme možnosť ešte ich skonsolidovať pod takou zastrešujúcou dohodou o ochrane súkromných údajov, čo ešte viac ubezpečí všetkých našich občanov. E, možno, že sa to zdá byť ambicióznym a komplikovaným e, cieľom a určite to aj e, jednoduché nie je, pretože to zachádza nad rámec určitých výmen, určitých programov boja proti terorizmu, ako napríklad tie, ktoré sa zamerajú na záznamy o menách pasažierov, alebo takisto sú tam dohody o sledovaní financovania terorizmu. Ale tento cieľ môžeme dosiahnuť, keď budeme pracovať na ustanovenia na, ochrany, na ochranu údajov, ktoré už máme vyrokované v iných dohodách. A vieme, že sa teda zrealizovať dajú a že môžu byť efektívne v ochrane súkromia, v rámci našich právnych systémov. Ja samozrejme nemôžem teraz hovoriť o stave všetkých rokovaní, ale môžem povedať, že e, naši vyjednávači na oboch stranách Atlantiku veľmi intenzívne pracujú od začiatku týchto rokovaní. E, v marci sa stretli poprvýkrát a odtedy 9, 9 krát aj počas rôznych videokonferencií a veľmi intenzívne pracovali na vyriešení mnohých problémov, mnohých otázok a naďalej sa zameriavame na tieto otázky v snahe dopracovať sa ku konsenzu. Ja by som sa v krátkosti chcel dotknúť niektorých z tých otázok, ktoré sa stali našimi kľúčovými. E, v prvom rade, hoci môžeme e, vyzdvihovať e, hodnoty, na ktorých sa zakladajú naše systémy, musíme si uvedomiť, že tieto základné právne štruktúry sa zásadne odlišujú medzi USA a Európou. E, nebolo by praktické navrhovať, že by sme mohli tieto špecifika našich právnych systémov e, si navzájom nanúcovať. E, naopak musíme vzájomne uznávať to, ako naše systémy chránia občianske slobody, vrátanie súkromia efektívne, ale svojim vlastným spôsobom. A presne toto je to vzájomné uznávanie, ktoré sme dosiahli v našich predchádzajúcich dohodách a musíme to opäť dosiahnuť a nesledovať len nejaký kontrolný zoznam, e, že či konkrétne ustanovenia existujú v jednotlivých právnych systémoch. Ja si myslím, že prvotnou, prvotným zámerom musí byť dosiahnuť maximálnu efektívnosť všetkých postupov, ktoré už sa realizujú. Čiže v globále sa dá povedať, že teda treba akceptovať, že rôzna história viedla k rôznym právnym rámcom, ale chránime rovnaké hodnoty, ktoré všetci zdieľame. Videli sme to v rozprave o ochrane osobných údajov USA a v EÚ. Je to veľmi akademické ohľadne toho, že ako sa tieto jednotlivé zákony odlišujú, odlišujú alebo aké postupy tu existujú v jednotlivých e, právnych systémoch, ale USA aj EÚ e si úspešne vymieňajú a chránia údaje v rámci e, teda e, ochrany, v rámci presadzovania práva. Pracujeme na tom už nejaké desaťročie a to je niečo, na čom musíme budovať ďalej, využiť podobnosti v našich systémoch ochrany údajov a nielen správne využívať informácie, ale môžeme sa zamyslieť aj nad tým, ako zabezpečiť transparentnosť nášho fungovania. Napríklad v USA Máme zákon o slobode, eh, prístup, slobodnom prístupe k informácii, na základe ktorého ktokoľvek môže zistiť, aké informácie o ňom vláda má. Môže to byť ktokoľvek s akýmkoľvek štátnym eh, občianstvom. A samozrejme, niekedy sú potrebné informácie eh, vo vyšetrovacích spisoch, ale preukázali sme, že transparentnosť môže byť priorita bez toho, aby sme obetovali bezpečnosť našej verejnosti a myslím, že žiadna iná krajina nemá takýto uh, silný zákon, ako je tento náš a prosím sú našej kolektívnej snahy páchatelia najzávažnejších člen- trestných činov kdekoľvek na svete môžu byť stíhaní, môžu byť predvedení pred spravodlivosť, či to bude už v USA alebo v Českom štáte EÚ, ak budú dostatočné dôkazy, e, ktoré nám priniesie vzájomná právna pomoc a výsledky, ktoré takto získavame, zároveň chránia aj súkromie našich občanov. E, to samozrejme vzhľadom na to, že máme veľmi prísnu mm, ochranu v USA ako aj v EÚ, aby sme chránili osobné údaje našich občanov. Ale som presvedčený, že e, tento záväzok k ochranu nie súkromia ide o mnoho ďalej, než e, nám to umožňujú len nejaké individuálne pravidlá. Musíme sa zamyslieť na ten, kde sme, aké máme spoločné hodnoty, e, ktoré chceme chrániť aké, chcem vás ubezpečiť, že tieto hodnoty sú veľmi dôležité pre prezidenta Obamu a pre e, jeho administratívu. A e, som veľmi rád, že mám dnes tú čest vystúpiť tu dnes ako generálny prokurátor USA v mene teda nášho národa vás chcem ubezpečiť, že budeme pracovať za spravodlivosť, za rovnaké práva pre všetkých. USA a Európa, Európa všetci zdieľame to veľmi dôležité právo na súkromie. Eh, USA sú hrdé, že môžu stáť po vašom boku. Mm, Korene Ameriky, ako aj moderná Amerika, eh, sa odvejú od eh, vlastne ochrany súkromia proti nejakým zásahom z vlády. Vláda musí mať obmedzené právomoci, musia tam byť naozaj, musí tu byť ten systém brzd a protivách, ako hovorí aj naša listina základných eh, práv E, e, kde teda sú občania chránení napríklad proti tomu, aby sa museli sami nejako obviniť, alebo aby e, boli podrobovaní neprimeraným prehliadkam, neodôvodneným prehliadkam a tak ďalej. A tieto práva si musíme chrániť a toto je duch, ktorý nás vedie ďalej, keď sa na, zameriavame na to, ako chrániť tieto práva v USA. Čiže v pokračujúcich diskusiách si treba uvedomiť to, že Američania chápu vaše obavy a vašu snahu o tieto práva na súkromie. To zdieľame, to neznamená, že náš rámec na ochranu súkromia je zrkadlovým obrazom vášho. My máme E, iné systémy, máme nezávislý dohľad na to, aby sme dosiahli rovnaké ciele. Naši nezávislí inšpektori majú možnosť odhalovať akékoľvek porušenia aj e, súkromia alebo takýchto práv. Máme naozaj veľmi, veľmi dobre toto ošetrené a od roku 2009 do roku 2010 sme mali na federálnych súdoch USA 18 takých prípadov, kde vlastne išlo o porušenie práva na súkromie. Bol tam napríklad e, nepovolený prístup k osobným údajom alebo zneužitie osobných údajov a takisto vládne orgány majú takéto oddelenia, ktoré sa zameriavajú práve na to, aby zabezpečili, že sa budú dodržiavať práva na súkromie a všetko toto je zohľadnené pri politike, ktorá sa u nás vypracovala a realizuje. Takže máme aj do programov zberu údajov veľmi e, silné prvky ochrany e, súkromia zabudované e, a takisto je tu úrad zodpovednosti vlády, ktorý veľmi často robí všelijaké vyšetrovania v rámci administratívy, aby naplnil svoju dôležitú misiu, svoje dôležité poslanie. Myslím si, že je dôležité poznamenať, že na rozdiel od uh, takéhoto bežného vnímania v EÚ, súkromie v USA sa veľmi dôsledne chráni, napríklad pokiaľ ide o počúvanie telefónnych uh, hovorov alebo zachyca, zachytávanie e-mailovej pošty a tak ďalej. USA má snad najprísnejšie požiadavky vo svete, podobne Intenzívna ochrana sa eh, vzťahuje aj na iné, dô, eh, iné prvky eh, osobných údajov, napríklad DNA a tak ďalej. Čiže je tam porovnateľná úroveň ochrany pre všetkých, podobne ako v Európe. A, takže asi nie je prekvapivé, že EÚ a USA, experti e, na súkromie veľmi intenzívne na tom tri roky pracovali a dospeli k záveru, že tak v USA ako aj v EÚ a citujem, e, je mnoho dôležitého spoločného v snahe chrániť osobné údaje a súkromie. Koniec citátu. A na základe toho a vo svetle našej e, dohody o výmene informácií s Europolom, s Eurojustom a o vzájomnej právnej pomoci. USA a EÚ sa dohodli, že sa dopracujú k záväznej dohode o Eh, ochrane údajov a súkromia a som eh, plný nádeje, že naša spolupráca ostane intenzívna a že keď si budeme vzájomne uznávať eh, naše systémy, tak sa nám podarí využiť naše vzájomné skúsenosti, fungovať s existujúcimi zmluvami a dohodami a dopracovať sa k takej zastrešujúcej eh, dohode, ktorá nám pomôže eh, dosahovať naše ciele aj v budúcnosti, bez ohľadu na to, aké budú výzvy, aké budú prekážky, aké budú rozdiely, eh, ktoré by nás mohli oddelovať. Vždy budeme, musíme byť partnermi, pretože sme zjednotení našimi hodnotami, našimi vzdielanými zodpovednosťami, aby sme chránili bezpečnosť a občianske slobody našich občanov a aby sme pokračovali v tejto ťažkej, ale dôležitej práci na dosahovaní mierovejšieho sveta mi, sveta, kde je teda prevláda mier. A mali by sme robiť nielen to, čo je potrebné, ale aj to, čo je správne. Takže vám ďakujem, že ste mi dali príležitosť vystúpiť tu a teraz si veľmi rád eh, vypočujem ja vás, veľmi rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. You, Ďakujem vám pekne, pán prokurátor Holder, za toto vynikajúci úvod. Naozaj, že ste, máte pravdu, máme veľmi veľa hodnot, ktoré zdieľame spoločne. Takisto máme silný záväzok voči ochrane našej bezpečnosti našich občanov, osobitne takisto ochranu súkromia. To je veľká e, otázka pre parlament a samozrejme, že aj výbor pre, výbor pre osobné slobody, spravodlivosť sa týmto otázkam venuje, takže budeme sa takisto venovať aj praktickým e, dopadom dohôd, ktoré sme podpísali alebo o ktorých sa teraz rokuje. E, viem, že ste si istí, e, že, vie, si ste, že viete, že bola vytvorená task force, taká skupina, ktorá vlastne mala sledovať, aký bol dopad dohôd o vzájomnom vydávaní osôb teraz sa momentálne e, existujú spoločné investigačné týmy, vyšetrujúce týmy, ktoré vlastne sú tam aj rôzni odborníci, a, a ktorí vlastne prerokúvajú rôzne otázky. Teraz bude prvá No ale dám vám e, prvé kolo na otázky. E, každý má len dve minúty, každý politická skupina má dve minúty a potom v, druhej, e, v druhom kole otázok každý má jednu minútu. Budem vás teda veľmi tvrdo kontrolovať, pretože program pána prokurátora je naozaj veľmi tesný, takže dáme za slovo pánovi Weberovi za EPP. Nech sa páči. Vážený pán minister spravodlivosti, v prvom rade Just a second, just a second. I'm going to lend my headphones to the Attorney General. Perfect. Požičiam ke prokurátorovi svoje sluchadla. Operation Translator, yes. Tak to vyzerá dobre transatlantická spolupráca. Okay? Ein herzliches Willkommen. Takže srdečne vás tu vítam. Myslím, že pre nás všetkých je veľkou radosťou, že vás tu môžeme privítať v našom výbore a v prvom rade by som chcel povedať, že v celej Európe Eh, sme si pripomenuli tie strašné udalosti z 11. septembra 2001 a sme s vami spojení, pretože si uvedomujeme, že, je to, útok na, že to bol útok na naše hodnoty, na náš životný štýl a preto žijeme, eh, stojíme aj po boku USA a chcem za našu politickú skupinu vyjadriť, že sme za tých posledných 10 rokov boli vašimi partnermi, pretože aj Európa um, získala z toho partnerstva z USA a za to sa chcem poďakovať. Máme tu teraz uh, mnohé veci pred sebou. Uh, najdôležitejšia je teda tá zložka ohľadne PNR. Um, EPP chce samozrejme dosiahnuť výsledok. Chceme mať právnu istotu pre našich občanov a občianky, uh, aby bola v transatlantickej eh, preprave právna istota, ale treba si uvedomiť aj to, že Lisabonská zmluva teraz v Európe stavila, stanovila nové základné hodnoty a experti hovoria, že výsledky, ktoré sme mali pred eh, letnou prestávkou vlastne nie sú v zodpoved v súlade s týmito našimi hodnotami, čiže musíme pokračovať v týchto rozhovoroch. Eh, komisárka bude informovať aj ministerov vnútra, takže sme síce na ceste, ale chcel by som vás poprosiť o vaše porozumenie, že tie základné princípy, ktoré sme si definovali v Lisabonskej zmluve, treba e, rešpektovať. Druhá e, myšlienka, to je tá rámcová dohoda o ochrane údajov. Je jasné, že v ďalších rokoch a desaťročiach e, budeme ešte viac zažívať potrebu výmeny Eh, údajov v boji proti terorizmu, to sú medzinárodné štruktúry, s ktorými máme dočinenia. A chcel by som vás poprosiť, aby ste sa na to pozerali ako na príležitosť. Ak sa nám podarí eh, uzatvoriť takúto transatlantickú dohodu o výmene údajov, toto môžu byť potom aj globálne štandardy, budú tam globálne pravidla dohodnuté, ako spracovať údaje a potom by sme mohli postupovať spoločne vpred. Takže myslím, že treba to vnímať ako veľkú príležitosť a čo sa týka počítačovej bezpečnosti, eh, zaujímalo by ma, ako vy vidíte stav spolupráce. Eh, my sa ešte len trošku zaoberáme tým, ako by to mohlo vyzerať, takže mm, nás, mňa by zaujímalo, že aké tam vidíte vlastne ťažiska a či to považujete za správne. Ďakujem. Grup, senora Romero López. Ďakujem pekne nás pani Romero López. Ďakujem, pán predseda. Moja skupina tiež chce vyjadriť solidaritu s americkým ľudom v súvislosti s atentátmi 11. septembra. A chceme skutočne zhodnotiť všetko, čo sa dosiahlo v oblasti recipročnej e, súdnej spolupráci a právnej spolupráci. Malo to e, pozitívne dopady pre e, vzájomnú spoluprácu. Avšak je isté, že medzi iným existujú rozličné e, názory na to, čo je e, mm, osobný život, čo je privátna sféra a potom rozličný prístup. A vy ste povedali, že si neuvedomujete, že by dochádzalo, alebo nemáte pocit, že by dochádzalo e, k porušovaniu osobných údajov. V našom prípade, v prípade Európanov to tak nie je pre nás E, privátnosť je niečo, čo nie je ničím podmienené. Samozrejme, že ja som navštívila USA a pre Američanov e, privátna sféra to je niečo, čo je podmienené. A celá vlastne judikatúra to takto vníma. A potom na základe situácií, ktoré e, americký ľud, ale Európa prežili, tak sa tam isté garancie odstránili. Boj proti, proti terorizmu musí rešpektovať právny štát a preto z nášho hľadiska existuje ešte naozaj veľa rozdielov a tie treba stále ešte pokryť, ošetriť a je veľa problémov, ktoré treba vyriešiť spoločne. Samozrejme, že to je ťažké, pretože ani terorizmus, ani násilie proti ženám, ani pašovanie a obchod so ženami nemajú univerzálnu definíciu. Majú v každom e, trestnom zákonníku svoju špecifickú definíciu a Európa má svoje trestné zákonníky v každej krajine a nemáme vlastne európsky e, pojem, ale napriek tomu musíme e, sa dožadovať minimálnych štandardov ochrany občanov, ochrany osobných údajov, ochrany podozrivých a ďalšie garancie, pretože len takto, keď tieto minimálne normy budú e, odsúhlasené, tak môžeme potom sa dohodnúť. Ak nie, tak tu budú veľké rozdiely, pretože naše hodnoty sa stále ešte veľmi líšia, pokiaľ ide prístup e, amerického ľudu proti terorizmu a nás zakiaľ existuje zachovávanie údajov počas takého dlhého obdobia, ďalej masívne získavanie údajov o financiách, tak samozrejme tam sú naozaj e, veľké rozdiely a tam my súhlasiť nebudeme a preto je potrebné, aby sme nadalej rokovali, aby sme dosiahli globálnu dohodu. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Weber za liberálov. Ďakujem pekne, pán predseda. Taktiež by som chcela privítať pána prokurátora v našom výbore. Som rada, že ste tu a chcela by som vás ubezpečiť, že určite e, s vami my zdieľame to, akým spôsobom ste vy presvedčení, že s akou verbou vy budete bojovať proti terorizmu, organizovanému zločinu, čo sa týka týchto spolupráce týchto jednotlivých agentúr, e, ako je Eurojust, Europol a podobne, by, by sme chceli, aby aktívnejšie spolupracovali s americkými, ale zároveň nie je prekvapujúce, že pretrvajú určité rozdiely, návrhy, názory na to, čo predstavuje ochrana e, osobných údajov a čo predstavuje ochrana súkromia. A tu by som, sa, som si dobrala vyjadriť, e, že nesúhlasím s tým, že sa musíme sústrediť iba na skutočnosť a nevenovať sa nejakým hypotetickým prípadom, pretože na práve filozofia ochrany e, súkromia a občana je prakticky za, vopred zabrániť eh, tomu, aby došlo k porušovaniu zákonov a legislatívy. Takže v podstate, keď sme teraz sme opatrnejší, alebo sme opatrnejší, preto až tak veľmi, pekne, až, až tak veľmi sa nám táto dohoda medzi EÚ s Američanmi nepáči. Ehm, nechceme transfery ehm, tých eh, údajov v eh, veľkých dávkach, tých balíkoch a podobne. To sa nám nepodarilo dosiahnuť. A tiež som bola prekvapená, že keď sme viedli rokovania o tých ehm, zoznamoch cestujúcich a ochrane osobných údajov a podobne, nedostali alebo nedosiahli ďalší pokrok. Však ale úplne rešpektujem to, že vy robíte to, čo si myslíte, že je najlepšie pre amerických občanov a zároveň my musíme naše vlastné stiažnosti určiť alebo posielať Európskej komisii, pretože oni sú našimi zastupcami v Európe a oni sú vlastne aj našim eh, tým partnerom v negociačnom procese. Ďalej by som chcela len dve otázky, ktoré sa týkajú vášho mandátu. Ja by som veľmi ocenila, keby ste nám povedali, či si myslíte, že je na, báže, na báze tohto dohodu, dohody, aby americké orgány mali prístup k osobným údajom, ktoré sú uskladnené v európskych firmách, ktoré majú svoje vedenia sídla firiem v, na pôde USA. Potom to druhá otázka, taká strategického charakteru, pretože mi sa celkom nepáči určitá vágnosť slov, prečo tým pádom ťažšie e, chápem, čo znamená e, vysoká miera bezpečnosti. Ja by som sa teda chcela spýtať, aké sú právne záruky a právne e, z, opravné prostriedky v prípade zneužitia tejto legislatívy a zmluv. Ďakujem pekne teraz za zelených, pán Albrecht. Všetkým ďakujem za to, že ste sem prišli, pán e, prokurátor. Tuto som v strede. Tešíme sa, že ste medzi nami a sme takisto radi, že pokračujeme ďalej v našich výmeniach názorov s partnermi zo Spojených štátov, keď prídu sem. Tešíme sa, že ste prišli medzi nás. Ja by som oveľa radšej bol, by bol, keby sme mali aj viacero členov kongresu, keby schodili medzi nás, aby sme spolupracovali, pretože si myslím, že sa ocitáme v historickej chvíli. V historickej chvíli sme, sa ocitáme prakticky posledných 10 rokov, pretože tu máme podobné alebo rovnaké skúsenosti s teroristickými hrozbami, s hrozbami organizovaného zločinu, ako ste spomínali my tu máme určité spoločné záväzky, a myslím si, že historická chvíľa je práve preto, že sme veľmi úzko spolupracovali, ako ste takisto aj vy uviedli. Vytvorili sme za toto obdobie množstvo zmluv, podpísali množstvo zmluv, takisto sa, sa nám, e, sme sa dohodli na viacerých spoločných cieľoch, ktoré sa snažíme spoločne dosiahnuť, aj keď možno sú určité rozdiely napríklad e, pri, pri negociovaní určitých otázok, ktoré sa týkajú súkromia. Takže si myslím, že momentálne tiež sa ocitáme na historickej, historickej chvíli, pretože budeme my vytvárať teraz nové normy pre budúcnosť. A myslím si, že je to veľmi dôležitá chvíľa pre všetkých našich občanov. Myslím si, že aj história alebo dejiny Európanom potvrdzujú, že je potrebné mať zabezpečené základné práva a je potrebné zabezpečiť e, určitú rovnováhu medzi tým, koľko má kontroly štát a koľko slobôd majú občany a občan. A keď sa dívame na situáciu globálne, tak si myslím, že v podstate sú pred nami všetkými rovnaké výzvy pretože všetky, na všetky tieto obavy sú vlastne v každom štáte. Takže ja si myslím, že ten náš e, základný spôsob, akým voči tomu e, čelíme týmto výzvam, by si myslím, že by bolo treba prijať spoločné nové opatrenia. A keďže ja som spravodajca v tejto otázke pre, za tento parlament, chcel by som vás požiadať, aby ste sa spojali, spojili s nami a vybudovali, vytvorili sme spoločne takúto zmluvu, ktorá bude východiskom pre celý legislatívny rámec e, Eh, pre transatlantické pokrytie, pretože takúto, takúto zmluvu potrebujeme. Predseda, ďakujem pekne, takže teraz by sme dali slovo pánovi eh, prokurátorovi, aby zodpovedal niektoré z otázok a potom ešte budete mať možnosť eh, ďalší poslanci potom položiť otázku na jednu minútu. No, ja som si tu uh, robil poznámky. Uh, Chcel by som zodpovedať e, v rámci času, ktorý mám, ktorý by som vám poďakovať predovšetkým za vyjadrenia sympatie a poďakovania aj vyjadrenia e, slova e, k udalostiam, slov k udalostiam 11. septembra. Boli tu viacer, z vás vyjadrili, že otázka v súkromia je inak videná v Spojených štátoch a inak v Európe. Myslím si, že otázka súkromia, alebo podľa mňa to videnie je, je konzistentné, pretože tí voči sú nám, tí čo sú, tí, čo sú voči nám, sú, či už sú to zločinci alebo teroristi, tí jednoducho nerešpektujú naše hranice. Ja si myslím, že nerešpektujú naše hranice a určité definície sú príliš e, také odborno-technické vo svojej povahe. My si veľmi ceníme súkromie v Spojených štátoch, ale možno, že ho chránime iným spôsobom, ale myslím si, že treba sa dívať nielen na mechanizmy, ktoré existujú, alebo, ale aká je skutočnosť, aké sú výsledky alebo dôsledky či dopady týchto mechanizmov. Myslím si, že z tohto pohľadu Spojené štáty a EÚ sú oveľa bližšie, než si možno, že niekto myslel. Takisto si myslím, že, alebo viem, že čo sa týka BNR, teda e, zoznamov cestujúcich, myslím, že dosiahla komisia dohoda so spojenými, do, dosiahli dohodu so Spojenými štátmi, ktoré boli, ktoré, to bola už dohoda silnejšia než tá predchádzajúca a diskusie naďalej prebiehajú. Ja by som chcel teda ešte raz dôrazniť, že je našou túžbou dosiahnuť dohodu. My nemáme, nemyslíme, že Amerika má všetky odpovede. Skúste to pochopiť. My prichádzame s otvorenou náručou a chceme e, prakticky hľadať partnerov a pracovať ako partneri. Aj keď sú tam rôzne názory, aj keď sú rôzne um, vyjadrenia na tej či onej strane, ale myslím si, že hľadáme všetci e, systém, ktorý by fungoval lepšie. E, dúfam, že prostredníctvom tohto negociačného procesu a prostredníctvom e, silných partnerov, ale ako medzi silnými priateľmi sa nám podarí vypracovať taký systém, ktorý bude vzájomne výhodný pre obe strany, ktorý kde prakticky žiadna strana možno nedostane absolútne všetko, čo chcela, ale napokon sa e, napokon urobíme maximum preto, aby sme mohli chrániť e, našich občanov. Nie je možné e, nerešpektovať hranice a nie je možné nerešpektovať veci, našu legislatívu, ktoré stiažujú život našim občanom. Predseda, ďakujem pekne za takúto veľmi stručnú a presnú odpoveď. Teraz máte jednu minútu všetci, prosím vás pekne rešpektujte eh, jednu minútu. Prvý má pán, slovo pán Foss z EPP. Ja, um, bräuchten die Kopfhörer. A počkám, kým si nasadíte sluchadlá. A ja vám srdečne ďakujem, že ste prišli. A vždy vítame takúto výmenu názorov. Mnohé, čo som sa chcela opýtať, sa už, tu už zaznelo a preto sa sústredím na dve konkrétne veci. Pán Velsenz a jeho tým robia dobrú prácu Takže dve veci. Čo sa týka dohody o PNR, myslím, že by sme sa mohli posunúť o kus ďalej, keby sme sa sústredili na oblasť, na, na rozsah pôsobnosti, aj keď to môže byť komplikované vzhľadom na interné rozdelenie zákonodárnych právomocí v USA, ale myslím, že právnici môžu byť a vedia byť vynaliezaví, aby eh, veci trošku popohnali vpred. A druhá vec, eh, Ďakujeme USA za informácie, ktoré pomohli pri tých zatknutiach v Berlíne v nedávnej minulosti. A čo sa týka úpravy ochrany údajov, respektíve internetu, máme príležitosť e, vytvoriť spoločne určité štandardy a myslím, že by sme sa mali nad tým lepšie spoločne zamyslieť, lepšie spolupracovať. Ďakujem pán Klajsedofe za socialistickú skupinu. Ďakujem, pán predseda. Pán eh, minister, v roku 2006-2007 sme mali mimoriadný výbor, ktorý sa zaoberal tými mimoriadnými vydaniami USA, Extraordinary Renditions, a pre mňa je vždy rozhodujúce, komu sa postupujú ďalej tieto údaje, ako dlho sa eh, prechovávajú a ako sa vymazávajú. Vtedy dochádzalo aj k únosom, kde došlo k nejakým eh, chybám. Bol tam e, SR Masri, Mahir Ara z Kanady. Ako dokážete zaručiť, že s údajmi PNR a všetkým tým, čo zbierate, sa neudeje opäť to, čo sa udialo počas Bushovej vlády? napríklad e, pakistánska tajná služba Mossad, ako sa dostáva k týmto údajom. Ja mám veľké obavy, čo sa s tým deje, to je jedna vec. A napokon naozaj je tu také určité nápetie medzi bojom proti medzinárodnému terorizmu a organizovanému zločinu. A na druhej strane musíme chrániť súkromie a údaje jednotlivca. K chybám vždy bude dochádzať, ale tieto zásahy naozaj už neboli akceptovateľné. Ďakujem. Ďakujem. A pán Tavares za zelených? Ďakujem. Vy ste spomínali viaceré teroristické útoky, spomínali ste 11. septembra, Londýn, Madrid a Abuža. A ja som si myslel, že spomeniete Oslo a Útoja v Norsku. To boli úplne iné útoky um, tom 2001. Minulý týždeň sme si ich pripomenuli v pléne a väčšina politických skupín v tomto parlamente uh, E, si myslí, že tieto útoky, ako boli v Oslo v útoji, že to je výsledkom toho islamofóbneho e, postoja a hoci sa snažíme proti tomu bojovať otvorenosťou a transparentnosťou, nie celkom sa nám to zdá sa darí. Dôvod e, je teda legálne odpočúvať e, cudzích štátnych preslušníkov a tak ďalej. A vy ako súčasť exekutívy máte pocit, že by sa toto malo rozširovať aj na e, cudzích štátnych príslušníkov a myslíte si, že je možnosť ako dodržiavať ústavné zás, ústavné záruky v krajine ako je moja, aby sa nepodstupovali tieto údaje do tretich krajín, kde nevieme, čo sa s tými údajmi deje. Ďakujem. Na nedávnej schôzi tohto výboru zaznelo, že globálne a multinárodné e, spoločnosti, ktoré majú e, pôsobisko tak v členskom štáte EÚ ako aj v USA, by mohli mať rozporúplné e, pozor, povinnosti, pokiaľ ide o zverejnenie či nezverejnenie údajov. A ak takýto konflikt vzniká, čo vlastne previa, preváži povinnosť voči USA alebo voči členskému štátu EÚ? Po druhé, Myslím, že je správne pripomenúť, že federálny zákon USA chráni súkromie občanov USA, ale nie súkromie mm, cudzích štátnych príslušníkov, teda napríklad občanov EÚ. Ďalej, hoci súkromie je chránené slovami dohody EÚ a USA o postupovaní údajov, táto dohoda nemá silu zákona a preto nedá sa skutočne presadzovať. Ďakujem. Pán Jakolino. Mi unisco anch'io alle felicitazioni per avere qua il signor Holder che parla. Aj ja by som chcel eh, vyjadriť svoje potešenie, že tu vidím pána Holdera. Stretli sme sa v Washingtone, keď sme hovorili o dohode SWIFT. Mikro. Tu sme, to sa týka boju proti terorizmu a v parlamente sme nedávno mali prvú iniciatívnu správu z oblasti boja proti kriminalite a najmä organizovanej kriminalite. A Mm, ďalej teda sa to týka vystopovateľnosti finančných transferov, konfiškácie, e, skum, e, vyšetrovania na diálku a pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti, ako možno dosiahnuť koherentnejšie aktivity EÚ e, so Spojenými štátmi, aby sme sa pokúsili lepšie bojovať proti čoraz výraznejšej organizovanej kriminalite. No sin un... Pán prokurátor, e, nie bez dojatia vám poviem, že som v mladosti spoznal e, vášho, jedného z vašich predchodcov, Roberta Kennedyho. A ja som teda už starý ználec a sledovateľ americkej politiky. A vy ako člen Obamovho týmu chcete, do akej miery chcete zachovať jeho ducha, ktorý nás tak zaujal. Myslím si, že ak tomu bude tak, tak nebudú žiadne ťažkosti, pretože Obamov duch, Obamovo vnímanie je naše vnímanie. Ja si viem predstaviť, že máte problémy v príslušných amerických orgánoch, ale myslím si, že keď budeme e, v tomto duchu spolupracovať, takže vo svete pokročíme. Ďakujem a teraz za ľudovú stranu. Pani Besaril, jednu minútu. Eh, eh bueno, hace poco... Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli obete 11. septembra a všetkých tých, ktorí svoj život položili za slobodu a dnes o tom diskutujeme. Myslím si, že je veľmi ťažké nájsť eh, rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou, ale ja ako obeď terorizmu vám chcem povedať, že najposvetnejšie právo je právo na život. A my by sme mali mať na zreteli v prvom rade ochranu ľudských životov. A preto sa chcem spýtať, stretla som sa s prokurátormi v USA v New Yorku a uvedomila som si problémy nájsť e, e, príslušného partnera v Európe, pretože keď sa chceli skontaktovať s Európou, nevedeli, na koho sa obrátiť. Chcem sa spýtať, že či to môže istým spôsobom poškodiť tento boj a spoluprácu a ako vnímate e, spoluprácu e, v oblasti ochrany obeti terorizmu? Posledný rečník. Grazie, prezident. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať e, pánovi prokurátorovi za to, že prišiel do nášho výboru. Veľa sa tu už hovorilo o terorizme, o organizovanom zločine, ale nehovorilo sa o mafii. Tá je špecifickým prípadom organizovaného zločina. Vy v USA viete, čo to je. Preto sa chcem spýtať, za posledných 20-30 rokov spolupráca e, s, so štátnym departmentom USA e, bola vlastne poznamenaná táto spolupráca veľkými úspechmi. A chcem sa spýtať, ako vyzerá tá spolupráca dnes, čo sa s ňou stalo. Existuje ešte? Ak existuje, chcem sa spýtať, aká pozornosť sa venuje mafiám, lebo to je čoraz dôležitejšia oblasť organizovaného zločinu. V prvom rade by som chcel povedať, že kontakty, ktoré mám s touto cieľovou skupinou sú veľmi podobné tomu, čo zažívam v kongrese v USA. Okrem toho, že vaše otázky sú možno viac zamerané na politiku, také mm, presne sústredené, čo je pre mňa väčšia výzva, mm, je tu niekoľko vecí, mm, niektoré prenechám pánovi Lislancovi a pánovi Sporcovi. Čo sa týka tých eh, vydaní, to bolo v roku 2006. A teda prezident Obama má k tomu úplne iné postoje než prezident Bush. My sme v Obamovej administratíve urobili veľký obrad e, v používaní niektorých z tých vecí, ktoré sa bežne používali za Busha a sme v tom veľmi otvorení. Povedali sme, že USA urobili v minulosti chyby alebo že sa zachovali nekonzistentne s tým, čo sú naše hodnoty. Obamová administratíva sa pokúsila zatvoriť Guantanamo. Nepoužívame niektoré z tých techník, ktoré sa používali v minulosti a skutočne predstavujú mučenie. Už to USA nepoužíva, takže myslím, že je tu rozdiel medzi tým, čo sa udialo v minulosti a tým, čo považujeme za prezidenta Obamu za akceptovateľné. Otázka ohľadne Oslo, či to je výsledok islamofóbie. Myslím, že nikdy nesmieme zabudnúť v boji proti terorizmu na to, že v USA, v našej administratíve sme urobili veľký krok aj voči e, členom e, islamskej komunity, aby sa cítili ako súčasťou nášho národa, nášho štátu, čiže moslimové USA spolupracujú aj v boji proti terorizmu. Terorizmus nie je niečo, čo súvisí s konkrétnym náboženstvom. Islam je výborné náboženstvo, ktoré, do, ktoré niektorí zneužívajú na svoje účely. Videli sme to aj v minulosti, ako sa náboženstva zneužívali. A myslím, že to, čo teraz vidíme, e, sa od toho nejak zásade neodlišuje. neodlišuje. Čo sa týka snažím sa vyluštiť moje poznámky, e, trestu smrti a údajov. Keď chceme vydať občanov iných e, štátov z krajín, kde nie je trest smrti, do krajín, kde by mohol byť vynesený takýto rozsudok, tak USA rešpektujú názory krajín, z ktorej osoba prichádza. Čiže nebudú tieto osoby um, podrobené ro, takémuto rozsudku v USA. Hovoríme o boji proti organizovanému zločinu. E, ohlásili sme takúto politiku pred pár týždňami. E, bol som tam s Johnom Brennanom, ktorý je asistentom prezidenta a boli tam ďalší významní predstaviteľi administratívy, ktorí povedali, že hoci terorizmus e, si zasluhuje veľkú časť našej pozornosti, ktorú dostáva, ale nesmieme zabúdať na medzinárodný organizovaný zločin a aj tam treba e, bojovať a je to priorita pre USA. Naozaj vítam pripomienky, ktoré tu zazneli o duchu e, administratívy prezidenta Obamu. Robert Kennedy je asi môjim najznámejším e, predchodcom v tejto funkcii. Jeho portrét vysí aj v mojej pracovni. Je môjim osobným hrdinom. Mám jeho fotografie u mňa v kancelárii a dúfam, že naše ministerstvo vedieme spôsobom, ktorý by zodpovedal jeho štýlu pred tými 50 rokmi a dúfam, že prezident Obama sa tiež e, správa tak, aby to bolo možno v súlade s tým, ako by sa správal prezident e, John F. Kennedy, tiež jeden z mojich hrdinov. Ja si nemyslím, že je tu nejaké napätie medzi našimi hodnotami, tým, čo je nám cenné z pohľadu slobody a ochrany e, bezpečnosti a súhrame našich občanov sú spôsoby, ako môžeme našich ľudí chrániť, ako dodržiavať naše hodnoty. A myslím, že nie je tu takéto nejaké napätie, nie je názorom tejto administratívy alebo tohto prezidenta, tohto ministra spravodlivosti, že je tu nejaké napätie. Môžeme rešpektovať tie hodnoty, ktoré nás spájajú aj ponad oceán a môžeme napriek tomu zabezpečovať eh, bezpečnosť našich, eh, našich občanov. Čo sa týka PNR a ďalších otázok, tam by som slovo prenechal veľvyslancovi Kanadovi. Ambassador. Thank you very much. Uh, just very briefly. Ďakujem pekne. Len stručne. Pán Vos, vy ste sa pýtali na to, aká je momentálna situácia v Laskej PNR. Ako spomínal aj predtým pán generálny prokurátor, Eh, náš hlavný vyjednávač, Jane Holder, náš vyjednáčka eh, Jane Holder, teda tá naša druhá osoba eh, v našom tomto príslušnom ministerstve, to bude budúci týždeň, aby riešila túto otázku. Veľa práce sa už urobilo. Začali sme s rokovaním, rokovaniami koncom budúceho roku, takže rokovania prebiehajú a zatiaľ ešte nie sme vo fáze implementácie, ale chcela by som vám poďakovať aj ďalším členom tohto výboru, ktorí veľmi tvrdo pracovali na tejto otázke. Viacerí z vás boli vo Washingtone, aby ste sa viac zist, dozvedeli o tomto procese PNR, teda o <clears throat> zozname pasažierov a podobne, teda registroch pasažierov. To všetko je veľmi dôležité pre našu spoluprácu. Ďakujem pekne, ale ešte stále je pred nami veľa práce. Aby som rozdal slovo kolegovi, ktorý vlastne sa bude venovať otázke pre súkromia, z ministerstva vnútorných záležitostí. Ďakujem pekne, pán vyslanec. Ako jedna z vecí na americkej strane v rámci tejto dohody, o ktorú nám ide, ide o viac my poukazujeme na viaceré z otázok, o ktorých ste tu hovorili dnes. Dotkol by som sa niektorých konkrétnejšie. Prvá vec, ktorá sa týka um, zákon o ochromne súkromia. Ja viem, že to spôsobuje určité problémy, ale dovolte, aby som zdôraznila, myslím, že to ste počuli aj predtým, že na praktickej úrovni, teda na skutočnej úrovni, nedochádza k žiadnej diskriminácii medzi americkými občanmi a európskymi občanmi hľadiska e, ochrany súkromia, pretože zákon o ochrane súkromia prakticky e, vlastne vy, vylúčuje e, aj záznamy trestných registrov Takže naozaj o tom, o čom teraz tu hovoríme, je taká tá, tá strešná dohoda, tam nemá žiaden diskriminačný účinok na obo ani obe strany. Avšak kontraste tomu je zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Tam je rozdiel medzi európskymi a americkými občanmi z hľadiska toho, aké údaje si ponechá americká vláda ale nie, nie tiež medzi, tam nie je žiadna diskriminácia. Podobne k otázke k prístupu k e, tým cloudom, teda tým novým počítačovým veľkým E, serverom alebo internetu a podobne. Tiež je určitý rozdiel medzi prístupe euro Američanov v tejto otázke a prístupe každej e, jednoho európskeho štátu. Počuli sme tu o všeličom, ale prakticky to je tiež jeden z problémov. Pre prakticky každý jeden európsky štát má nejaké stanovisko a každý má právo si svoje záznamy uchovávať alebo ako, ako, akým spôsobom chce. A prakticky e, členské štáty musia mať aj schopnosť vlastne vidieť eh, tie záznamy, ktoré eh, sa poskytujú nám. Ale mnohé členské štáty zároveň sú oveľa agresívnejšie vrátanie toho, že nejaký, keď po, poskytuje nejaký internetový poskytovateľ e, nejaké služby v rámci, e, to, e, v rámci záznamov, ktoré obdržal v Spojených štátoch, myslím si, že tu musíme byť veľmi jednoznační z hľadiska toho, aké sú naše možnosti a možnosti jednotlivcov a tie zase nie sú také iné na oboch stranách. A napokon by som ešte sa dotkol otázky o počúvania. Myslím si, že tam sú takisto otázky elektronického eh, dozoru, dohľadu a podobne. Tieto veci sú v americkej strane prísnejšie, ale my nenavrhujeme, že my sme eh, lepší alebo perfektní, ale myslím si, že každý si robí tú svoju ochranu súkromia eh, tak, ako si to chce a to by malo byť ako základná línia pri rokovaní o pri slobodnom prístupe k informáciám. Nož, a teraz ešte vy máte v závere závere slovo. No už e, ja si myslím, že musíme my v Spojených štátoch e, zdôrazňovať to, že vždy tu existovalo uznanie toho, že je treba um, zatknúť osoby, ktoré, sú, ktoré spáchajú, spáchajú trestné činy, um, ale tiež je sme zistili, že sme sa mnohé roky vlastne nevenovali ani obetiam napríklad zločinov. E, boli tu osoby, ktoré boli predmetom terorizmu alebo rôznych trestných činov. A jednoducho teraz sme zaviedli také mechanizmy, ktoré riešia aj osoby, ktoré boli predmetom hororov 11. septembra. Napríklad e, nedávno sme prijali aj mechani- finančné mechanizmy, aby sme mohli nejakým spôsobom spôsobom veľmi rýchlo poskytnúť pomoc osobám, ktoré sa stanú obeťou um, takýchto trestných činov. A myslím si, že ide aj o to, že keď chceme byť naozaj efektívni v, v tom dodržiavaní práva, alebo vynúcovanie práva, nie len musíme z, z, e, bo, riešiť tých, ktorí páchajú tieto trestné činy, ale musíme mať dočinenia aj s tými, ktorí sú obeťami týchto trestných činov predseda. Ďakujem pekne, ďakujeme vám, pán prokurátor. aj za všetky slova. Myslím si, že základná línia alebo hlavná línia to, to celé, týchto diskusí je o tom, že všetci vieme, že máme rôzne právne systémy. Diskutovali sme o tom už x krát doteraz, ale takisto je jasné, že máme veľmi silné presvedčenie, že chceme bojovať proti terorizmu, ale chceme dosiahnuť tú správnu e, rovnováhu medzi kontrolou a slobodou. A tiež či, také, či už sú to útoky v Spojených štátoch, Madride, Londýne, nech sú to kdekoľvek, my sme presvedčení a sme rozhodnutí bojovať, aby sa to už neopakovalo a hľadáme spoločné ciele. Takže naozaj vám ďakujem pekne za vyjadrenie tejto dobrej vôle. A nádej, že budeme pokračovať ďalej. A posledné oznám, posledný oznám pokúsime dosť dohnať program našho výboru LIBE v Štrasburgu budúci týždeň a ešte, aby v rámci follow-upu po tomto, tejto dnešnej diskusii bude stretnutie odborníkov z EÚ v Bruseli 27. septembra, ktorí budú e, diskutovať o týchto e, kapitolách, ktoré teraz sa majú implementovať. To budú spoločné týmy, ktoré sa budú venovať aj v otázke teda vydávania a týchto nových dohôd. Takže ďakujem pekne za toto výmenu názorov.